Hej och eh, välkomna tillbaka. Uh, I will speak in Swedish so if you by not any chance. Budem hovoriť po švedsky a pre prípad, že nemáte prístup k tomuto jazyku, vás e, prosím, aby ste si nasadili sluchadla. Dúfam, že ste si mohli dobre zajsť počas e, obňašej prestávky a teraz pristupujeme k druhej polovici našej konferencie. V prvej časti dnešného popoludňa pozerám sa, že či je prítomná, pretože Pani Pitekanen by mala hovoriť v prvej časti popoludňažieho zasadnutia. Budeme hovoriť o ženách e, a politike, o podpore rodovej rovnosti e, v, vo vládnych pozíciách a v druhej časti budeme hovoriť o podpore e, rodovej rovnosti a legislatíve. Bude o tom hovoriť pani Reding, ale najprv sa slova ujme pani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 a pokiaľ si niekto ešte už máme zoznam ľudí, ktorí majú záujem vystúpiť, ak sa chce ešte niekto pridať, máte ešte možnosť. A teraz dáme slovo pani Pietikajnen, ktorá bola spravodajkyňou veľmi dôležitej správy prijatej Európskym parlamentom veľmi veľkou väčšinou. Ide o správu o možnosti zvýšiť počet žien, ktoré aktívne pôsobia v politických zhromaždeniach preto som veľmi rád, že ju máme medzi nami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za vaše láskavé slova a za dobrú spoluprácu. Chcela by som e, túto vďaku vyjadriť aj smerom k národným parlamentom, pretože spolupráca s národnými parlamentami, ktoré som sa mohla v minulom roku tešiť, bola pre mňa veľmi dôležitá a priniesla cenné vstupy pre moju správu. E, najprv začnem e, od názvu správy, ktorým je žena v ženy v politike, podpora rodovej rovnosti medzi politikmi v parlamentoch a vo vládach. E, tu ženy sú na tom horšie ako ženy sú na tom horšie ako muži, ale muži nie sú o nič horší ani lepší ako ženy. Vždy to závisí od daného jednotlivca a tu naozaj nemôžno tvrdiť, že by schopnosti súviseli s počtom chromozómom, chromozómov alebo s pohľavím, ale skôr tu ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, odbornú spôsobilosť a tu nemožno hovoriť, že by na tom boli ženy horšie ako muži. Um, rovnosť znamená že je potrebné, aby polovica obyvateľstva bola zapojená do rozhodovania. Znamená, že potrebujeme rôzne skúsenosti rôznych žien, ktoré by sa mali zapájať do rozhodovania. A ďalej tu máme tu časť rovnosti. Rovnosť znamená tu ten základný pojem a základnú predstavu, že práva žien sú ľudskými právami. To by som chcela zdôrazniť, pretože v našej diskusii sa veľmi často poukazuje na otázky rovnosti a práv žien e, v súvislosti s právnymi zárukami, ktoré by mali byť rovnaké ako sú právne záruky pre iné ľudské práva. Zdá sa, že z hľadiska ľudských práv je pomerne jednoznačné, že nie, nepovoluje sa diskriminácia osôb z dôvodu ich e, presvedčenia, farby pleti, e, sexuálnych sexuálnych orientácií a tak ďalej. Ale e, zdá sa, že ešte stále je tu, e, tu do toho vstupuje e, politický rozmer, že či skutočne práva žien v politike majú rovnaký základ ako práva mužov alebo iné ľudské práva. Čiže takáto je situácia. Skutočnosť vyzerá tak, že ženy sú v Európe nedostatočne zastúpené, pokiaľ ide o početné vyjadrenie. Ja o tom nebudem hovoriť podrobnejšie, pretože máte k dispozícii dokumenty, v ktorých sa hovorí o tom, ako ženy zaostávajú v tomto smere e, na úrovni miestnej, regionálnej, štátnej či európskej. Ale nielen Čím vyššie ideme, tým e, nižší je počet žien. Predsed... E, či už ide o e, postavenie predsedov výborov alebo hlav vlád, veľmi málo je tam žien. Ale nie je to len otázka početného zastúpenia, ide tu o dôležitosť segregácie moci pretože je to akýsi tieň, ktorý vrhajú doterajšie postoje týkajúce sa úlohy otcov a matiek. E, tu sú to muži, ktorí sú v pozíciách kontrolujúcich zdroje, ministri zodpovední za priemysel, premiéry a tak ďalej. A ženy sa veľmi často nachádzajú v tých pozíciách, kde sú zodpovedné za starostlivosť o tie oblasti, kde sa prostriedky vynakladajú, a to znamená vzdelávanie, teda školstvo, zdravotníctvo či životné prostredie. Toto samo vytvára nerovnaké podmienky a preto musíme riešiť dve, ba vlastne tri otázky. Je to otázka početného zastúpenia žien v politike, ako aj otázka segregácie. To znamená, v akých pozíciách sa ženy nachádzajú a ďalej treba riešiť. Uh, can women shine their own light? quite... Neviem. E, ke, keď sa často pýtate, e, ako vyzerá organizácia, respektíve keď sa pozriete na organizáciu, tak vám povedia, áno, máme tu rovnomerné zastúpenie, pretože predseda je e, muž, ale potom máme tri podpredsedničky, fajn. Ale ženy sú vždy tie druhé najlepšie, pretože sú pod čokoľvek, pod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 a vždy zastávajú tieto sekundárne, druhotné pozície. A preto, keď sa pozeráme na otázky rovnosti, tu nejde len o počty, ale musíme sa pozrieť aj na to, aké pozície ženy zastávajú. Preto je dôležité oddeliť napríklad priame líderské pozície, primárne a sekundárne, to znamená pozície podpredsedov a podobne. Ja e, by som potom prešla k našim návrhom, ako postupovať ďalej ale my rozhodne potrebujeme viac rozmerné stratégie, systematický prístup, pretože na túto situáciu vplýva viacero faktorov. Sú to samozrejme postoje, ako aj spôsob myslenia mužov žien, to ako média prezentujú mužov a ženy v politike, aké hospodárske možnosti či sociálne spoloč- e, možnosti majú ženy, aby sa e, zapájali do verejného života e, rovnomerne, či na spravodlivom základe, alebo ďalšie veci, týkajú sa napríklad zdravotne postihnutých žien a tak ďalej. Ale e, ide tu o to, aby sa vytvorilo prostredie, ktoré je podporujúce a musíme si položiť otázku, ako vlastne fungujú spoločnosti e, a aj na druhej strane je potrebné vytvoriť prostredie, ktoré podporuje účasť žien na politike. Napríklad e, E, platy e, žien ešte stále dosahujú len 70 centov v porovnaní s jedným eurom zárobku muža. Takisto eh, existujú sektory, ktoré sú väčšmi feminizované než eh, iné, hlavne tie, ktoré vedú muži. A vo všetkých sektoroch majú ženy tendenciu zarábať menej než mužské kolegovia. Ženy ešte stále preberajú väčšiu zodpovednosť za rodinný život a starostlivosť o deti. Ženy majú tendenciu pracovať eh, viac rokov, a, ale musí musia e, stráviť aj istý počet rokov doma, čo sa odráža aj v ich e, plate. Väčšinou nemajú ekonomicky dosť e, vysoké postavenie na to, aby sa mohli uchádzať o politické funkcie rovnako ako mužskí partnery. A ďalej sa treba pozerať na celý ten životný cyklus žien. A tu sa dostávame k otázke dôchodkov. Samozrejme, keď po celý život má žena nízky plat a zostane istý počet rokov domov, doma, tak jej dôchodok je ešte nižší než dôchodok jej mužských kolegov. A to znamená, že e, tieto e, rovnaké možnosti odmeňovania a ekonomickej úlohy sú veľmi dôležité aj z hľadiska politickej úlohy žien. Tá druhá otázka sa týka spoločnosti e, sociál, teda sociálnych služieb a, a ak e, neexistujú dostatočné služby, ktoré by pomohli ženám postarať sa o deti alebo o e, starých členov domácnosti alebo o chorých, E, tak e, e, to nepomôže, pretože tieto úlohy vykonávajú predovšetkým ženy. A samozrejme súvisí to aj s hospodárskou situáciou, pretože sme svedkami toho, že v celej Európskej únii je potrebné začať hovoriť aj o sociálnej dimenzii, a to aj v zmluvách o Európskej únii. Európska únia je to, toto to dlhuje svojim členom, e, aj mužom, aj ženám. A je potrebné zabezpečiť rovnaký základný príjem e, pre osoby v núdzi a to samozrejme závisí od jednotlivých členských štátov aj od toho, v akom momente životného cyklu sa nachádzate. Uh, a takisto e, sú rozdiely medzi minimálnou úrovňou služieb a obávam sa, že v blízkej budúcnosti by sa to, sa to zrejme nejako nezlepší. Ale v každom prípade ide o ústavné práva. Áno, máte práva aspoň na istý typ služieb, aspoň na istý príjem v prípade hmotnej núdze. A pokiaľ ide o, no, o menovanie do pozícií vo verejnom aj e, súkromnom sektore, e, čo to e, takisto súvisí s e, mzdovými podmienkami. Chcela by som poukázať na isté pozitívne opatrenia, o ktorých sa tu hovorilo už dnes do poludnia a ktoré majú e, dopad na rodovú rovnosť v našom živote. E, e, ide o to, ako pozitívne pomôcť ženám pokročiť v ich kariére ako aj v dostupnosti potrebných služieb. A ďalej by som prešla k voleným pozíciám. Tu sme v inej situácii. Máme samozrejme európske voľby, máme národné parlamenty, máme európske voľby. That is the core of the democracy. A toto je veľmi dôležité z hľadiska demokracie a je potrebné, aby sme zabezpečili, že politické strany na všetkých úrovniach eh, sú eh, rovnocené z hľadiska rodového zastúpenia. My navrhujeme napríklad to, že strany by mali vo svojich stanovách povinne zakotviť e, ústa, e, princíp rovnosti. To znamená, že keď si oni vyberajú svojich vlastných lídrov alebo osoby do menovaných pozícií, mala by tam byť zabezpečená rovnosť. Táto zásada ako aj postupy či stanovy politických strán, či už sú to európske alebo národné, by mali odrážať e, túto požiadavku a táto požiadavka by mala byť predpokladom na financovanie týchto strán. E, druhá otázka e, sa týka samotných volieb. My sme veľa hovorili o kvotách v jednotlivých typoch volieb a hovorili sme aj o preferenčnom zaobchádzaní vo volebnom systéme, ale toto je pomerne náročné vzhľadom na naši, rozdielnosť našich systémov, ako aj spôsobu hlasovania. Ale pokiaľ ide o naše systémy, tak e, môže tam byť napríklad tzv. zipsový systém, kde by sa alternovali e, pozície mužov a žien v jednotlivých funkciách, alebo že by by sa malo niekde zaručiť, že bude rovnaký počet žien, ktoré budú menované do rôznych funkcií ako mužov. Ale toto ešte nestačí. Je potrebné, aby boli prijaté vnútroštátne pravidlá a praktiky. Ale platí to aj pre európsku roveň. Ženy podľa našej štúdie zarábajú menej a je pre ne náročnejšie Eh, venovať dostatok finančných prostriedkov na kampaň, na volebnú kampaň. A preto pokiaľ ide o eh, publicitu v médiách alebo eh, ďalšie veci bolo by potrebné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre ženy. To samozrejme znamená, že keď mužskí kandidáti dostanú celú tú publicitu, všetky prostriedky na reklamu a tak ďalej pri volebnej kampani, tak znovu ženy ťahajú za kračí koniec. My sme doteraz napríklad napísali našim e, stranám E, príslušný list. Ja osobne som e, spolu s finskými kolegyňami písala finským politickým stranám a predložila som im naše návrhy a je to, čo mienime robiť v tejto súvislosti. Ja si myslím, že by sme to všetci mali urobiť v našich členských štátach, štátoch, a požiadať naše strany o ich názor na to, že čo by sa malo robiť a ako to mienia urobiť Potom, pokiaľ ide o voľby a ďalšie voľby, tak tu vstupuje otázka toho, ako podporovať a posilňovať spoluprácu so ženskými organizáciami. V niektorých členských štátoch máme veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou so ženskými organizáciami bez ohľadu na to, do akej politické strany patria. Hovoríme o zriadovaní spoločných platformiem, kde sa pred voľbami otvára otázka rodovej rovnosti a robí sa kampaň na podporu ženských kandidatiek E, tieto kroky boli pomerne úspešné a preto by sme sa mali z tejto úspešnej praxe poučiť a mali by sme ju preniesť aj na ďalšie fóra e, aby sme v našich členských štátoch dokázali zmobilizovať ženy a spolupracovať s politickými stranami pred voľbami, aby sa zvyšilo povedomie o ženských kandidátkach, pokiaľ je to potrebné aj s tým, že by sa na tento typ kampane a materiálov mala zmobilizovať aj istá e, finančná podpora z národných a európskych zdrojov. A toto všetko by sa mohlo aplikovať už e, pri nadchádzajúcich európskych voľbách. To obeda sme o tom hovorili a hovorili sme o tom, že otázky rovnosti by mala financovať aj E, komisia. To znamená, že rodovú rovnosť by mala podporiť komisia aj počas kampane pred budúcimi európskymi voľbami. Mala by sa vytvoriť platforma, kde by na európskej úrovni mohli organizácie žien spolupracovať a kde my ako, ako jednotliví poslanci, poslankyne, kandidáti mohli prispieť k zmene postojov. Navrhujeme napríklad, že by mal byť e, sprístupnený európsky portál, kde by sa e, dali ľahko nájsť existujúce štúdie a nielen európske, ale svetové. Existuje rád kvalitných štúdí o tom, ako robiť kampaň, aké sú pozície žien v jednotlivých parlamentoch, alebo aké mechanizmy možno použiť na podporu postavenia žien. Ale um, tieto poznatky sa nevždy celkom ľahko hľadajú. Uh, a čo je ešte dôležitejšie, keď hovoríme o sociálnych médiách, nestačí len niektoré veci zhrnúť. Ľudia potrebujú spolupracovať a potrebujeme teda takýto portál alebo nejaký taký e, portál, ktorý by spájal jednotlivé ženské organizácie v Európe, aby vedeli nájsť svoje proťažky v Európe, aby mohli si s nimi vymieňať svoje e, poznatky e, a postupy týkajúce sa kampani. Potom, keď prejdeme od volieb k voleným pozíciám, dostávame sa k otázke kvót. My sme odpor, e, prijali odporúčanie vychádzajúce z úvah e, Európskeho parlamentu už doteraz. A e, výsledkom je úvaha, že by mala byť, malo byť nejaké ustanovenie, že pokiaľ ide o menované či volené pozície, ženy eh, by mali mať zabezpečenú paritu. A e, to, aby sa táto segregácia prelomila, parita znamená, že napríklad vo výbore pre hospodárske veci alebo vo výbore pre rovnosť e, by sme do 10 či 15 rokov mali e, zastúpené rovnako obidve pohľavia a mali by tam byť na čele týchto výborov aj ženy, aj muži. Čiže nie vždy by mal byť výbor pre hospodárske hospodárstvo vedený mužom a výbor pre rovnosť ženov napríklad. A okrem toho e, sa treba zamyslieť aj nad existujúcimi metodami hlasovania či rokovaní vedúcich k menovaniu predsedu a pod podpredsedu napríklad Európskeho parlamentu. Myslím si, že e, v súčasnosti nemáme veľmi dobrý príklad, pokiaľ ide o paritu v, pokiaľ ide o pozície podpredsedov. Takže eh, treba v tomto smere takisto e, pokročiť ďalej. A teraz, keď prejdeme k menovaným pozíciám, to je už troška iná vec, pretože v menovaných pozíciách, či už ide o Európsku službu pre vonkajšiu službu, alebo e, pozície komisárov, či iné pozície v orgánoch EÚ alebo ministerstvách na národnej úrovni. Je dôležité, aby sa aj tam zabezpečila parita, pretože to všetko e, sa musí zohľadniť aj v mechanizme, ktorý sa uplatňuje na e, menovanie osôb do týchto pozícií. A ak mám hovoriť konkrétne, navrhujeme prijať pozitívne opatrenia v oblasti štátnej služby na európskej úrovni a na národnej úrovni a národné parlamenty, aj náš parlament by mal e, prijať takéto pozitívne opatrenia spojené s odborným vzdelávaním, e, s odborným vzdelávaním žien a s, s rozširovaním kompetencií žien, napríklad pokiaľ ide o manažerské schopnosti, aby boli uh, lepšie pripravené zvládať uh, tieto funkcie ďalej. Uh, E, navrhujeme, aby členské štáty navrhovali tak mužského, ako aj ženského kandidáta na miesto komisára, pretože v opačnom prípade naša požiadavka parity v obsadení komisie by sa nemohla realizovať, pokiaľ by nebolo nominovaných dostatok mužov a žien ako kandidátov zo strany členských štátov. A ja som nechcem hovoriť o číslach, ale existuje istý počet pozícií v orgánoch EÚ, do ktorých menujú kandidátov členské štáty. To znamená, že e, títo nepochádzajú priamo z oficiálnych e, pracovných postupov a, a preto navrhujeme, aby napríklad do desiatich rokov mali všetky členské štáty paritu, pokiaľ ide o pre, prezentáciu či navrhovanie kandidátov mužov a žien do jednotlivých vedúcich funkcií v rámci EÚ lebo v opačnom prípade zrejme zostane tento obrovský rozdiel medzi mužmi a ženami. A ďalej by som prešla k e, ďalším návrhom. Je tu celý rad e, ďalších návrhov, ale e, vzhľadom na to, že chcem, aby nám zostal čas na rozpravu, tak sa obmedzím len na niekoľko vecí, ktoré plánujeme pre najbližšiu budúcnosť. V, e, bol poslaný e, list predsedovi, v, tá, v správe sa hovorí o liste prezident, predsedovi parlamentu, e, Eh, o liste pánovi pán Rombojovi. Ako viete, otázka rodovej rovnosti nikdy nebola predmetom rokovania rady na vysokej úrovni takže sa navrhuje, aby sa aj o týchto otázkach na tejto úrovni rokovalo. Ďalej dostali sme už odpoveď od komisie. Komisia samozrejme oficiálne zareagovala na, reaguje oficiálne na správy parlamentu a my e, sme e, v rámci našich politických skupín adresovali našim e, politickým stranám požiadavku, aby sa tento postup zachoval a aby sa e, nominoval rovnaký počet kandidátov a kandidatiek na parlamentné pozície. Ďalej e, prebieha kampaň, respektíve navrhujem kampaň. Je to tzv. spolupráca 50-50 na európskej úrovni. V súčasnosti v rámci tejto siete či iniciatívy funguje viacero členov z Európskeho parlamentu, z rôznych politických strán a, euro, a lobby európskych žien. E, ide nám o to, aby táto skupina 50-50 existovala v každom národnom parlamente, aby bolo možné do nej nominovať alebo zaradiť e, poslancov z rôznych e, politických strán a že my by sme na tomto základe si potom vymieniali názory a postupy, lebo všetko je efektívnejšie, pokiaľ e, to e, robíme nie len na európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov a keď sa môžeme dozvedieť, čo sa deje v jednotlivých parlamentoch. Ide o to, že aby pri nadchádzajúcich eh, európskych voľbách eh, bola táto téma jednou z volebných tém a aby ženy boli nominované ako hlavní kandidáty napríklad na funkciu komisárov a e, táto rovnosť bude jednou z hlavných tém ďalších európskych volieb. Požiadame naše mm, politické strany v členských štátoch aj politických aktérov, aby na toto prihliadali. A toto nám samozrejme poskytne príležitosť zapojiť sa do rôznych činností v rámci kampane, napríklad poskytovaním mentoringu, o ktorom tu hovorili e, niektoré kandidátky, najmä pokiaľ sa práve dostali do funkcie na európskej úrovni a nemajú ešte dostatok skúseností. Ďakujem za vašu trpezlivosť, že ste mi umožnili prejsť celým zoznamom aktivít a obsahom správy. Myslím si, že z hľadiska diskusie by bolo vhodné načetnúť tento obsah s tým, že v diskusii by sme potom o tom pohovorili podrobnejšie. Ďakujem. So No, Ďakujeme pekne, pani Pietikainen. Veľmi užitočné podľa mňa, že ste takto detálne popísali túto správu, pretože ten, táto správa, ktorú prijalo plénum Európskeho parlamentu, obsahuje veľa, veľa konkrétnych opatrení. Nie sú to len pekné slova, ide tu aj o konkrétne ciele Neviem, ako teraz budeme ehm, pokračovať. Snáď ste túto správu Európskeho parlamentu neštudovali tak do detailu, ako ju čítame všetci my. Ak by ste chceli kedykoľvek nejakú správu však čítať, tak táto je tá vhodná. Teraz ale prejdeme k diskusii. Verím, že pani Pietikajten, Pietikajnen tu počas diskusie zostane. Máme tu 5 záujemcov o slovo. Nechcem hneď na úvod diskusie vnútiť vám škandinávské rečnícke časy, ale aj tak vám e, vás chcem poprosiť, že rečniť by ste nemali väčšine, ale e, naopak stručne. Pani Tom je prvou rečničkou. nii nüüd on kuulda aitäh vabandust ma tänan selle võimaluse eest sõna võtta kuigi tegelikult ja ettekanne oli väga huvi- Ďakujem za túto príležitosť ujať sa slova. Veľmi zaujímavá správa, ale Chcela som vlastne hovoriť o, o tom, čo bolo e, diskutované ráno e, v e, predošlom paneli. Polský kolega sa, polská kolegyňa sa spýtala na ženy v médiách a povedala, že nie sú dobre zastúpené v médiách. ale jak obývala žurnalistka viem, že vzhľadom na momentálnu krízu, ktorá je hlboká, máme napriek všetkému možnosť eh, ohlásiť sa výraznejšie, pretože otázky ako sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, to všetko sa stále eh, viac bude riešiť a množstvo prítomných má dnes určite svoj názor na eh, oblasť sociálnu, ale asi nevedie, neviete toľko o systémy štátneho sociálneho zabezpečenia alebo vojenskú, vojenskej službe. A to je aj pochopiteľné a po, preto vás prosím, hovorte viac o vašom presvedčení, o tom, čo viete, pretože kríza podľa mňa nám dáva možnosť e, hovoriť hlasnejšie. A ja som načúvala vašim terajším slovám a, a viem, že v našom parlamente, v našich výboroch s prekvapením zistíme, že 19 zástupcov estonského parlamentu, 19 žien, len 9 z nich je vo výbore pre sociálne z, z, z, z, výbore pre, pre sociálne otázky a v, ani jediná z nich nie je v AFETE. A sme teda jedinou členskou krajinou, ktorú, ktorá nemá hraničnú dohodu s Ruskom. Myslím si, že ženy sú lepšími vyjednávačkami ako muži. Pri tom všetkom, čo odznelo. Ďakujeme pekne. Poď teraz pani Amanatilu z Grécka. E, Ďakujem pekne za slovo, ktoré dostávam už po druhý krát. Prezentácia tejto správy bola e, vynimočná. Európsky pakt pre zrovnoprávnenie pohlaví sa snažil uh, uh, zmeniť tie priepasti v zamestnávaní e, žien a mužov prostredníctvom paritného zastúpenia žien a mužov v podnikoch, ale to neznamená, že toto by sa dialo e, aj na pôde národných problémov. Tu máme výrazné problémy. Ranné zasadnutie nám ukázalo, že sú tu veľké problémy v tejto oblasti. A tu v Európskom parlamente takisto mimochodom. Ďalej, ženy by mali byť tiež zastúpené v jednotlivých inštanciách rozhodovacieho procesu a samozrejme zmierenie profesionálneho, pracovného a rodinného života, už to je rozhodujúce pre pracovný trh. Takže odtiaľ možno e, ísť do ďalšej oblasti. A to je oblasť politiky. Ja sama pochádzam z krajiny, E, kde je patriarchárna spoločnosť. E, to, sa, e, to odznelo v predošlej diskusii. Ja mám tri deti, som vydatá. No a musím povedať estonskej kolegyni, že môj manžel mi nedal na výber, pretože predtým, než som sa vydala, už som sa realizovala v profesijnom živote, takže pracovala som v pornohospodárstve a, a, a musím povedať, že už som e, teda v pra- e, sa realizovala v pracovnom e, živote a môj muž ma teda nemusel stavať pre takýto výber. ja v tejto súvislosti poskytovala som informácie, hovorím o ženách a mužoch, ktorí pracovali v gréckom e, parlamente. No už tam sú početnejšie zastúpení než e, v samotných kanceláriách e, parlamentu či vládnych kanceláriách. Máme vo vláde len dve ženy, jednu podpredsedničku v gréckom parlamente a sme asi len v 50, jedna z asi 50 v radoch poslancoch. Pani Podimata je jedna zo siedmých eh, ženských zástupkyň v delegácii, ktorá má 22 členov, 20 delegácií pre tento parlament. To sa musí zlepšiť, pretože mm, eh, sme tak niekde v polovici kvót. Bolo by to, mohlo byť teda lepšie. A pokiaľ ide o eh, momentálne politické strany, je dôležité, aby tu bola účasť E, tej či onej strany, pretože tak vyzerá e, štruktúra demokracie a v rámci týchto stran by ženy mohli mať zodpovedné e, posty. Pretože všetko začína tým. Chcela by som pridať ešte informáciu, že ekonomická kríza je krízou kapitalistického systému a dopadá oveľa väčšou váhou na plecia žien. Vy sami ste to boli spomenuli E, je tu dôležité, aby sa uskutočnila aj konferencia na túto tému. Ženy a ekonomická kríza. E, v minulý týždeň sa e, s prekvapením v Grécku v tlači konštatovalo, že otázka kvót účasti, paritnej účasti mužov a žien v, v, v rade pre podnikanie, to znamená pre súkromný a verejný sektor. Takže v tomto výbore účaň, účasť e, žien e, bol zabez, zabe, zabez, zabezpečený zákonom z roku 2000. Prečo to hovorím? Pretože je naozaj to zlá situácia. Chceme väčšiu účasť žien a vidím, že všetko ide skôr smerom opačným. Moji ďalší kolegovia určite tiež chcú pohovoriť o tejto téme a preto už na tomto mieste preruším svoje úvahy a chcem poďakovať e, európskym poslancom a vám e, takisto odovzdať za grécky národ e, optimistické posolstvo, hlavne na adresu ostatných juhoeurópskych národov. My sme vždy tým obetným baránkom, hoci je tu množstvo ohovárania a kritiky. Po, chcela som to povedať ešte na margo minulých úvah, ranných úvah, kedy som nemala príležitosť. Myslím si, že ešte chcem povedať, že e, tie osoby, ktoré sú v tejto sále a podporujú túto, tento pokus všetky tie, ktoré, všetci tí tlmočníci, ktorí tu e, sprostredkujú komunikáciu vo všetkých jazykoch, chcem vám všetkým e, poďakovať, poblahoželať a myslím si, že, pre, že i v prípade tlmočníkov treba mať kvóty e, v prípade mužov, pretože e, tam je možno vidieť naozaj dominanciu e, a víťazstvo žien. Ďakujem lagt skandinaviskt manér eh, införa eh, talartidsbegränsning. Myslím si, že musím byť opäto, eh, opätovne upozorniť teda na škandinávsky uh, striktný prístup. Každý z vás bude mať len 3 minúty, pretože mám tu naozaj veľa osob. A pani Pietikainen by mala mať možnosť odpovedať na to, čo tu bolo povedané. Z Turecka teraz pani Ökten. Yes. Uh, I am also the member of the education... Som tiež členkou uh, uh, výboru pre vzdelávanie, kultúru a, a mladých. Uh, I want to tell... Z tohoto dôvodu by som teda chcela sa s vami podeliť o niekoľko špecifických uh, postrehov. Naša ústava a vychádza z referenda 12. septembra 2010. Tu sa posilnil právny základ pre e, práva žien a pre e, e práva e, ľudské, pokiaľ ide o zraniteľné skupiny handicapovaných e, ženy. Je tu určité prepojenie pri vykonávaní Ide o naozaj, naozaj e, zraniteľné e, cieľové skupiny. Mnoho žie, e, žien by mali mať možno mali by mať, možno, mať pozíciu, ktorú si v, v spoločnosti zasluhujú, pretože v tejto súvislosti sme v Turecku spustili národnú kampaň kde e, oso- e, média, e, súkromný sektor, verejný sektor sa zapojili, kde išlo o zásah do školskej oblasti a od roku 2008 sa zvýšili percentuálne podiely. Nie, ide tu aj o vzdelávanie nielen pre e, deti, dievčatá, ale aj pre dos, e, dospelé ženy, ktoré sú, ktoré sú e, analfabetmi a ktoré teda e, sa zúčastnili tieto kampáne s cieľom odstrániť analfabetizmus. Milióny žien ešte potrebujú takéto vzdelávanie. Takisto bojujeme proti sexistickým motívom v spoločnosti, takže snažíme sa vytvárať legislatívu a v tejto súvislosti by som s vami chcela vám oznámiť ďalší, ďalší úspech, pokiaľ ide o e, paritu zastúpenia rovnosti pohlavy v našej spoločnosti. V, roku, v marci v roku 2012 sme prijali zákon na ochranu rodiny a na boj proti e, násiliu e, na ženách. Ide o zákon o štyroch článkoch a mater, e, teda pôvodne mal štyri e, články, po doplnení má teraz 25 článkov E, ide o utrpenie e, z dôvodu násilia pre ženy i ďalších členov rodiny. Ide o našu, e, naše rozhodnutie pomôcť ženám vo všetkých oblastiach vrátane, pokiaľ ide o potrebu. Mám ešte minútku? Je to trošku problém, viete, pretože a každý si pridá minútku, ale nech sa páči. Ďakujem za vašu e, pomoc. Nuž, myslím si, poprvýkrát sme e, za, zaviedli aj, e, aj odškodné, alebo teda dávky e, spojené s materskou dolánkou a takisto e, percentuálne poplatky v prípade e, stálej e, práce neschopnosti. Takisto sme e, e, e, zaviedli rôzne zásahy a pomoc ženám, ktoré nemôžu pracovať a potrebujú starostlivosť o deti. Ďalej možnosť mikroúverov pre mikroprojekty pre ženy a tiež v industriálnych zónach povinné, povinnú účasť na, na, teda v škôlkach takisto v zásahy v oblasti polnohospodárstva. Tam je tiež zavedenie špeciálneho poistenia. A keď, teda pokiaľ ide o ženy vo veku 19 až 29 rokov, snažíme sa, ak sú e, zamestnané, aby ich poplatky e, alebo dávky do sociálneho zabezpečenia e, platili, platili zamestnávateľia. A pokiaľ ide o úspech na Eh, národnej úrovni eh, má ďalšie úspe, úspechy eh, práv žien a zrovnoprávnenia v, ako člen Rady Európy a európska krajina a kandidát na EÚ chcem zdôrazniť, že máme neustalú vôľu spolupracovať s inštitúciami EÚ, s členskými krajinami, aby sme podporovali rovnosť žien a takisto sa zapájali v tejto oblasti. Dal som vám až dve minúty, hovorí pán predsedajúci. A teraz Ďalší rečník, pani Vonta zo Slovenska, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V slovenskom parlamente sa uskutočnili voľby v roku 2011. Tretina poslancov sú ženy a 40 predsedov rôznych orgánov sú ženy. Dosiahli sme pokrok, ale stále máme problémy. Totiž máme len vo vláde je len jedna ministerka. A To je ministerka bez nejakého portfólia. Vieme, čo by sa malo urobiť. A rovnako vieme, že je rozdiel medzi týmto a reálnym životom. V politickej situácii často vidíme, že isté dovolíte povedať, tak sa často prejavujú nejaké nevedomé kroky, no a to je výsledok našich nejakých hlboko zakorenených, hlboko zakoreneného chápania sociálnych úloh. Takže ženy sú na tom v politike oveľa horšie ako muži. A má to viacero dôvodov. Poprvé, ženy často kladú interné otázky, ktoré sa týkajú všetkých úloh, ktoré musíme v spoločnosti vykonávať. Nerovnako neustále zápasíme so stereotypmi v rámci politických diskusí, rôznych debatách a tak ďalej. Za mužov zo strany mužov, alebo muži, hovorím z vlastnej skúsenosti, nás označujú rôznymi stereotypmi. Stereotypmi, ktoré sú spojené s našim pohlavím. Hovorím o chovaní, ktoré je spôsobené môjim pohlavím. Už viete, že to nie je pravda, ale v politickej situácii a to sa veľmi často. Ešte je tu jedna ďalšia vec, tretia vec, ktorá je veľmi problematická viem, že v tejto miestnosti sú ženy z rôznych spoločností, z rôznych krajín. A viem, že existujú rozdiely medzi jednotlivými spoločnosťami, ale v našej nás často počúvame kritiku žien na adresu žien. Takže ženy sú často práve tie, ktoré vyjadrujú kritiku a neuvedomujú si, že na, jednu ruku, na jednej strane sú obeťami a na druhej strane sú to práve tí ľudia, ktorí ktorí ovládajú predsudky. Ja vidím riešenie, spomínate to aj vo vašej správe, a to je ale pomôcť ženám lepšie sa spojiť nielen v rámci jednej spoločnosti, ale na globálnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Teraz slovo dostáva pani Moros Talianska. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť dodržať čas. Chcela som len povedať, že na tomto zasadnutí zažívame, počas tohto zasadnutia zažívame veľmi ťažké, ťažkú hospodárskú krízu. Krajiny si uvedomujú, že nemôžeme mať Spojené štáty európsky bez juhu Európy, BS obyvateľstva, ktoré sa cíti diskriminované. No a spoločnosť nemôže existovať bez žien a mládeže. Myslím, že poznáte situáciu v Taliansku. Končí sa legislatívne obdobie, ktoré začalo v roku 2008. 33 tisíc žien. 41,2 žieny v parlamente. Máme jednu senátorku na doživote, nositeľku Nobelovej ceny. Chcela by som tým povedať, že nezačíname od nuly, ale ešte sme nedosiahli všetko, čo by bolo uspokojivé. Rada by som ešte dodala, že u nás v parlamente je výbor pre rovnosť príležitosti od roku 2003 A zmenili sa zatiaľ veci nejak znateľne, ale ide tiež o, o podmienok núša. Trebalo zmeniť podmienky pre materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku to v minulosti ešte nebolo. Ide tiež o právne ustanovenia, pre rodičovskú dovolenku a tak ďalej. Čiže situácia sa rozvíja ale nielen v inštitúciách, ale v celej krajine. Určite ste to už počuli, lebo ste už počuli, že sú tu ďalšie spoločenské javy, ktorá sa týka celej európskej spoločnosti, kde súvisia s udalosťami spred dvoch rokov. A to poznačilo alebo týkalo sa aj našej činnosti v parlamente. Chceme, aby ženy sa si zúčastňovali. Patrí to pre podniky na burze. U nás sme spustili sériu opatrení a kde sa budú ďalej podporovať situácia žien sa rozvíja v celej Európe, ale aj v Taliansku. No a tomu textu, o ktorom sa hovorilo v Senáte, v Senáte už bol prijatý, ide o obecné zastupiteľstva, výberové postupy. My sme sa zamýšľali nad rôznymi vecami. Ide o rovnosť príležitosti pre celé územie. Ak nezačneme z dola, tak sa nám nepodarí dosahovať výsledky. Ďalej sú tu ďalšie dôležité ustanovenia o financovaní strán a tu ide tiež časť, ktorá bude za tá strana, ktoré sa, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá o kandidátkach. Nož, ja chcem ešte raz apelovať na všetkých. A problém žien súvisí s demokraciou, s kvalitou politiky, aj vlády a správy. No a ešte jedna vec, že Európa môže robiť správne. Existuje mnoho zákonov z Talianska, ktoré by sa mali rozšíriť do celej Európy a treba prevziať zodpovednosť. To máme tiež zákon podľa článku 49 ústavy. Európa musí splniť svoje úlohy, transparent, transparentnosť, korupcia a tak ďalej. Tam treba začať aj a vlastne problémov žien. Ďakujem pekne. A teraz pani Tamaška z Polska. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť dodržať rečenské časy. Ja som senátorka, členka výboru pre ženské práva. Jeden z dôležitých programov Polského parlamentu alebo komor. Takže teda na to, aby sme podporili angažovanosť žien, tak sme v roku 2011 prijali zákon, aby sa zmenilo, zmenil volebný zákon týkajúci sa parity na kandidátkach. Od roku 2011 je to v platnosti. Sú tu tri dôležité ustanovenia v súlade s novým zákonom na kandidátke tak parlamentných, európskych, ako aj miestnych volieb, tak účasť mužov a žien musí byť minimálne 35 pre každé pohlavie. Po druhé, sankcie pre nesplnenie tejto, tejto podmienky je odmietnutie registrácie tejto kandidátky. No a následkom toho ženy tvoria 24 poslancov parlamentu v predchádzajúcom volebnom období. To bolo 20 a v Senáte to je teraz 12 Predsednička parlamentu je v prvýkrát v histórii Polska žena. A druhé dôležité, dôležitý zákon, ktorý sme prijali, to bola predchádzanie násiliu na ženách. Polský parlament aktualizoval, novelizoval právo v roku, zákon v roku 2009 a národný program, bol vytvorený národný program na boj proti násiliu na ženách a deťoch. Boli vytvorené nástroje, aby e, sme efektívne dokázali predchádzať rodinnému násiliu alebo domácemu násiliu. Polská vláda rozhodla v roku 2009 podpísať dohovor Rady Európy o k domácemu násiliu. Momentálne 12 členských štátov EÚ tento dohovor podpísalo a Polsko to čo skoro k tomu pridá. Čakáme, aby táto zmena bola akceptovaná, pretože občianská platforma, vládna strana v Polsku predložila pozmeňujúci návrh a týka sa to otázky znásilnení a postihovania znásilnení doteraz to bolo tak, že obeď musela súhlasiť, aby bolo spustené konanie. Bohužiaľ, to ide späť do roku 1992, aby sme chránili obete pred verejným zahábením. No a momentálne, aj keď je páchateľ známy, tak konanie nemôže začať bez súhlasu obete. Chceme to zmeniť tak aby bolo povinné postihovať páchateľa. No a tretia vec sa týka zariadení pre starostlivosť o deti vo veku nad 3 roky v súlade so zákonom kvôli nedostatku kvôli nedostatku miesta v takýchto zariadeniach, tak eh, škôlky jasle sa budú pokladať za vzdelávacie zariadenia. Podľa nového zákonu budú existovať nové nové zariadenia, kde budú poskytované nové služby personálom a rovnako národné zdravotnícke zariadenie budú poskytovať služby, no a opatrovateľky budú poistené, ak si zvolia takéto ak si zvolia takéto zamestnanie. A rovnako budú zriadené niektoré ďalšie zariadenia. Každoročne organizujeme v Polsku kongres žien. Medzi politikmi je to čoraz populárnejšie. A dokonca to navštívil aj prezident, premiér a na, tom, na týchto kongresoch sa hovorí o problémoch žien. žien. Tento rok bol kongres medzinárodný. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, už e, sme e, takmer vyčerpali svoj čas, ale ešte mám troch záujemcov o vystúpenie. Ďakujem. My e, vo Švedsku sme takmer dosiahli rodovú rovnosť v parlamente a vo vláde. A jeden z dôvodov je to, že máme kvalitné zariadenia starostlivosti o deti a aj služby, ktoré umožňujú ženám jednak pracovať, ale aj zapájať sa do politického procesu. Existuje rad politických strán, ktoré majú zoznamy a tie zoznamy obsahujú 50-percentné zastúpenie mužov a žien a E, takisto aj ďalšie politické strany sú pozbudzované k tomu, aby ženy zaradili na svoje volebné zoznamy. Pokiaľ ide o voľby, tak tieto e, sú organizované takým spôsobom, že je možné pre ženy skombinovať politickú prácu s rodičovskými povinnosťami, pretože máme, dajme tomu, parlamente e, veľmi fixne stanovený čas, kedy sa hlasuje. Máme e, dni a týždne, keď sa nezasadá a je umožn- e, že nám sa umožňuje takto vykonávať eh, svoju činnosť a my vo švedskom parlamente organizujeme aj semináre a vzdelávanie, ktoré nám samotným umožňuje poučiť sa, ako lepšie fungovať v kontexte rodovej rovnosti tá možnosť využívať eh, zariadenia pre starostlivosť o, žen, o deti existuje pre ženy v parlamente a u nás je možné si brať rodičovskú dovolenku. To znamená, že pokiaľ si chcete zobrať dovolenku, tak rodičovskú dovolenku, tak vašu pozíciu, vašu funkciu preberá tá ďalšia osoba, ktorá je na zozname počas tej doby, kým ste vy na rodičovskej dovolenke. Toto je E, súčasť e, činnosti výboru pre e, pracovné síly a zamestnanosť. Ale nielen tento výbor sa zaoberá týmito otázkami, ktoré sa prelinajú činnosťou aj všetkých ostatných výborov. To znamená, že perspektíva rodovej rovnosti je všeobecne prítomná vo všetkých politikách. Musíme uznať, že muži aj ženy sú rodičmi a to znamená, že sa musia deliť e, v oveľa väčšej miere o rodičovské povinnosti. Muži a ženy majú právo môcť pracovať, zarábať a teda majú právo na kariéru. E, ďalším rečníkom, e, predtým než pani Pirkinen odpovie na vaše pripomienky, je pani Lavriš z Nemecka. Nech sa páči, máte slovo. Ja. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že musím hovoriť stručne a preto sa budem sústrediť na dve veci. Poprvé, v našej ústave je uvedené, že podpora zrovnoprávnenia je politickým cieľom, čiže je to skutočne ústavná povinnosť. Avšak ja mám niekedy pocit, že sa nestaráme o nás ako poslancov tak ako už som sa dozvedela od predrečníčok, myslím, že treba objasniť, ako my poslanci v spolkovom sneme v Nemecku, aká je situácia. My chceme aktívne vystupovať pre verejnosť. Avšak prednedávam bola zverejnená správa o obsadení grémii, kde kde tie gremia, ktoré nie sú až také známe na verejnosti, aké, aké je zloženie týchto gremií. No a mňa trochu zaujalo, že v jednej nadácii, ktorá sa zaoberá otázkami matky a dieťaťa, že tam nie je zastúpená žiadna žena. A to je príklad toho, ako by grémia nemali byť obsadzované a kde treba situáciu zlepšiť a to sú detailné otázky, ktoré však celkový obraz vyostrujú a myslím, že treba dávať pozor aj na takéto, no tak povediať, vedľajšie grémia, pretože obraz sa tým posilne, ak ženy to budú správne robiť tak, ako nám to hovorí, ako nám to vyplýva z ústavy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo pani Pietikajnen, ktorá zareaguje na vaše pripomienky a povie svoje záverečné hodnotenie. Ďakujem, vážení kolegovia, za vaše pripomienky a chcela by som povedať, že súhlasím s tými poznámkami, ktoré hovorili o dosahu ekonomickej recesie, ktorá sa prejavuje v súčasnosti a to aj v otázkach rodovej rovnosti, ktoré sa v niektorých oblastiach ťažšie presadzujú. A ďalšia vec sa týka marginalizácie a zraniteľnej pozície žien, ktoré sú oveľa častejšie postihnuté eh, ekonomickou krízou, hlavne v niektorých bývalých členských štátoch. Čiže toto je potrebné brať do úvahy. A po tretie, e, hovorilo sa tu o, médi- o, o médiách. Toto je niečo, na čo musíme vždy pamätať. Po štvrté, boli to rôzne e, sankcie či osvedčené postupy, ktoré by sme si mali osvojiť e, na základe skúsenosti niektorých členských štátov. A pokiaľ ide o tieto osvedčené postupy, tak dúfam, že sa nám podarí lepšie vymeniať si názory na tieto osvedčené postupy. Ešte raz vám ďakujem a pokiaľ by ste mali záujem poslať e, nejakú správu z domu, tému. Potom, keď sa porozprávate so svojimi kolegami, tak eh, by ma zaujímalo, či máte záujem o vytvorenie neformálnejšieho prepojenia na Európsky parlament z vášho domáceho parlamentu. A vidím, že môj čas eh, vypršal, ale eh, pán predseda mi láskovo udelil ešte niektoré, niekoľko ďalších minút. Chcela by som vás e, teda požiadať o vaše reakcie najmä k otázke, ako by sme mohli v budúcnosti lepšie spolupracovať. E, vieme, že máme kosak, že existujú takéto stretnutia, ktoré sú veľmi dobrou príležitosťou, ale myslím si, že to nestačí a nie je vždy možné, aby sme my vždy cestovali do svojej krajiny alebo vy do Bruselu a bolo by preto dobré vytvoriť nejaký spôsob spolupráce na národnej a európskej úrovni a e, dospieť nejakým spôsobom spôsobom, ako sa navzájom podporovať a ako poskytovať podporu kolegom v jednotlivých členských štátoch. Toto je jeden z cieľov napríklad tej kampane 50 na 50, 50-50 a prosím, aby ste sa vyjadrili aj k tejto možnosti. Ak e, mám ešte niekoľko minút, tak by som sa chcela dotknúť otázky médií. Táto totiž súvisí s tým e, spätným dopadom súčasnej situácie na jednej strane a s tým, že na druhej strane je pre nás veľmi ťažké e, postupovať len na základe právnych predpisov. E, totiž veľmi veľa závisí od nášho osobného postoja, osobnej aktivity, toho, ako my ženy dokážeme otvoriť otázku nerovnosti a existujúcej situácie. Uvediem jeden príklad je ním e, diskusia o kvotách, o ktorej budeme počuť viac, keď o niekoľko minút príde komisárka Redingová. E, vždy ma poteší, keď e, ženy ako kolegyne bez ohľadu na to, čo si myslia o otázke kvót, ale keď hovoria, že kvóty nie sú dobrou predstavou, dobrou myšlienkou, lebo treba e, vždy zvoliť e, ženy, ktoré sú schopné spôsobile vykonávať túto funkciu. Nepočula som nikoho, kto by obhajoval kvóty s tým, že by povedal, že máme do pozícií e, nominovať neschopné, nekompetentné ženy. A tým, že keď ženy, ktoré e, tvrdia, že by chceli byť zvolené na základe svojej spôsobilosti, tak e, a to, to, to v podstate implikuje, že niektoré ženy sú zvolené do, alebo menované do funkcií bez toho, že by boli schopní ich zastávať. Ale tým pádom poukazujú na seba, že ale ja som tu preto, že som schopná, ale eh, ako si by to naznačovalo, že keď žena eh, nie je dostatočne schopná, tak by eh, nemala byť menovaná, respektíve, že ak je menovaná v systéme kvót, tak e, to nesvedčí o jej spôsobilosti. Ja si myslím, že to nie je správne. My takto vysielame isté posolstva a e, my v podstate berieme za zaručené, že ženy sú v zhoršenej e, situácii či pozícii a že všetko, čo by sa týkalo vytvorenia rovnakých podmienok, by naznačovalo niečo, čo je neperové, nespravodlivé, neodôvodnené. A myslím si, že veľa závisí od toho, akým spôsobom my túto otázku nastolíme a e, je to dôležitá vec pre naše ženy kolegyne. Druhá vec, e, ja si myslím, že pokiaľ hovoríte o nejakej žene, ak chválite nejakú ženu, eh, inú ženu, tak eh, chcem, aby ste si uvedomili, že vás to o nič neoberá. Naopak vy eh, zvýrazňujete hodnotu tej inej ženy, ktorá urobila niečo dobré, niečo dôležité. A keď ja pracujem v istých kontextoch a pokiaľ sa stretnem s nejakou e, bystrou, šikovnou ženou v, v rámci týchto kontaktov, tak e, naozaj e, mňa to nič neoberá, ale keď ju pochválim, pomáha to e, priložiť e, ďalšiu tehličku k boju e, žien dosiahnuť svoje politické ciele a dosiahnuť svoje lepšie postavenie v práci. Naozaj si myslím tým, že keď chválime ženy, keď podporujeme ich vzájomnú spoluprácu v konkrétnej každodennej činnosti, tak my Eh, uľahčujeme život eh, pre ženy a myslím si, že to najmenej, čo môžeme urobiť, je nechať sa inšpirovať e, mladými dievčaťami, ktoré hovoria, že byť ženou je dobrá vec a že byť ženou, e, byť e, premiérkou alebo političkou je takisto dobrá vec a že to síce je zatiaľ len sen, ale myslím si, že je to sen, ktorý sa môže zrealizovať a že ženy by mali ašpirovať na tieto pozície Ďakujem veľmi pekne, pani Pietikajnen. Vždy si vás radi vypočujeme a som si istý, že ste získali z pléna eh, rád zaujímavých postrehov a podnetov. Ja by som chcel povedať ešte niekoľko vecí. Niekedy ľudia hovoria, že ženy potrebujú väčší vplyv a politickú moc, ale iní hovoria, že, ale zasa iní hovoria, že to neznamená, že by muži museli E, ustúpiť bokom, ale niekedy to skutočne znamená, že, mu, že musia ustúpiť bokom, lebo e, v súčasnosti majú väčšinu týchto mocenských pozícií, čo znamená, že niektorí by naozaj museli ustúpiť. A e, to, čo povedala aj pani Angelini, a ja som to povedala včera, na tému kvót, E, kvóty možno nie sú sami o sebe až taká skvelá vec, ale dôležitý je ich účel a účelom je presadenie ľudských e, práv a skoncovanie s diskrimináciou. Ja sám nie som veľkým fanúšikom kvót, ale je potrebné zmeniť existujúci systém, pretože eh, by sme ho mohli označiť ako, eh, ako systém mužských kvót, čo znamená, že muži si vyberajú spomedzi iných mužov a je to v podstate neviditeľný systém kvót, ktorý tu funguje napriek tomu, že nie je na papieri sformulovaný do pravidiel. A ja si nemyslím, že by sme sa mali domnievať, že ženy nie sú spôsobile, že nie je dostatok žien, žien ako kandidátiek na určitú prácu. Uh, E, ženy majú, e, e, existuje tu istý, istá sieť, istý systém kvót pre mužov a je potrebné, aby sme tento neformálny systém kvót pre mužov prelomili. Chcem sa poďakovať pani Pietkinen za jej účasť na dnešnej rozprave a teraz nastal čas pristúpiť k ďalšiemu bodu nášho programu. Pokúsim sa teraz vyplniť tých niekoľko sekúnd, e, kým sa usadí pani komisárka Redingová. Så jag har eh, den stora äran att då få välkomna... E, Pre mňa je veľkou cťou, privítať medzi nami pani komisárku Redingovú. Teší ma, že ste si našli čas na to, aby ste sa zapojili do našej diskusie. Sme veľmi radi, že ste medzi nami a veľmi nás zaujíma váš názor na túto problematiku. Skôr, než vám odovzdám slovo, chcel by som v krátkosti eh, odovzdať slovo pani Angelini na krátke vystúpenie a potom eh, prehovorí pani komisárka. Pani Angelini, ďakujem. Ja budem skutočne veľmi stručná, pretože máme za sebou dva veľmi náročné pracovné dni. Chcela by som sa poďakovať pani komisárke Redingovej za to, že si našla čas na to, aby sem prišla medzi nás. Vivien, ja nebudem tu uvádzať všetky fakty, napokon poznáš ich lepšie než my, ale chcela by som povedať e, predsa len niekoľko vecí. Toto dnešné zhromaždenie, naša rozprava jednoznačne ukázala, že máme jeden cieľ a to, a v tom, pri dosávaní tohto cieľa musia inštitúcie ísť príkladom. Európske inštitúcie sami o sebe musia e, začať s presadzovaním tej reálnej rovnosti v podobe rovnakého zastúpenia. E, Uvediem jeden príklad, napríklad Európska centrálna banka. Možno povedať, že v Európskom parlamente alebo v históriách, eh, histórii Európskeho parlamentu z 29 predsedov bol iba, boli iba dve ženy, ktoré viedli parlament a eh, nikto, ani jedna žena nebola na čele komisie doteraz. Uh, Takže komisia by mala aj v tomto smere ísť príkladom a myslím si, že by bolo potrebné podporiť vás vo vašom e, boji za kvóty. Pán e, som povedal, že naozaj je potrebné zmeniť tento systém a pokiaľ by kvóty pomohli zmeniť tento systém, tak to treba urobiť, treba ich prijať. Pani Pietikanen povedala, že e, bola úžasnutá, keď počula, že niekto tvrdí, že kvoty sú proti zásluhovosti. My nechceme také kvoty, ktoré by umožnili dostať sa do pozícií ľuďom, ktorí si to nezasluhuje. Dnes dopoludnia sa hovorilo, že 60 absolventov vysokých škôl sú ženy, čo znamená, že tu naozaj nejde o otázku zasluhovosti zásluhovosti. E, takže toto e, by postačovalo ako môj krátky úvod a chcem sa vám poďakovať za všetky tie bitky, ktoré sa snažíte viesť v rámci komisie, pokiaľ ide o presadzovanie e, práv žien všeobecne a práv žien v Európskej únii. Ďakujem, pani Reding. E, ďakujem. Chcela by som vás všetkých pozdraviť. Viem, že už e, dva dní intenzívne pracujete a my skutočne počítame s vašou podporou z národných parlamentov. Otázka rodovej rovnosti a rovnosti v našich spoločnostiach všeobecne to nie je vec, ktorú treba presadzovať len na európskej úrovni, ale aj na národnej, regionálnej a vnútornej a, a miestnej úrovni. A pani Angelini má skutočne pravdu, že my musíme ísť príkladom. Ešte si pamätám na moment, keď eh, predseda Barroso zostavoval komisiu, ako silne musel intervenovať eh, na eh, úrovni jednotlivých štátov, aby navrhli mužov a ženy kandidátov. A hoci nie všetky krajiny tak urobili, aj tak sa mu podarilo v komisii dosiahnuť 33-percentné zastúpenie zastúpenie žien, čo nie je úžasné, ale nie je to ani zlé a zároveň sa snažíme e, plniť našu domácu úlohu aj v rámci našej administratívy, čo znamená, že na vrcholových pozíciách v Európskej komisii máme 27 žien a pretože sme už prekonali náš cieľ, tak chceme tento cieľ ešte zvýšiť Eh, chcela by som povedať, že v mojej administratíve mám 80 žien vo vrcholových riadiacich pozíciách a 60 žien v stredných riadiacich pozíciách, čím sa dostávam k záveru, že potrebujem kvóty, ale tentokrát kvóty pre mužov. Ale toto nie je téma nášho dnešného rokovania, tak mi dovolte prejsť, prejsť priamo k veci, o ktorej by som chcela s vami hovoriť, pretože naozaj my v našich spoločnostiach máme reálny problém a moja e, generálna riaditeľka samozrejme e, vie, že na, situácia u nás v našom riaditeľstve je skôr výnimkou z pravidla v Európe. Skutočnosť, že komisia e, pracuje na vývoji právneho nástroja o rovnovážnom zastúpení zastúpení mužov a žien vo vedení podnikov neprichádza z, eh, odnika, eh, z, nejak, z jasného neba, lebo pokiaľ ide o eh, legislatívne ukotvenie rodovej rovnosti, tak toto je také staré ako Európa, pretože bolo zakotvené aj v prvých zmluvách z roku 1957 v rímskych zmluvách, ktoré už vtedy obsahovali ustanovenia o zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia. A je veľmi zaujímavé pre tých, ktorí vedia, ako k tomu došlo, že v tom čase, teda v roku 1957, keď bola vypracovaná rímska zmluva, bol predložený tento návrh predovšetkým z ekonomických dôvodov. V tom čase to bolo Francúzsko, ktoré chcele, chcelo odstrániť eh, rozdiely v hospodárskej súťaži medzi podnikmi fungujúcimi v jednotlivých členských štátoch a pretože Francúzsko v tom čase už malo legislatívne zakotvenú rovnakú odmenu za rovnakú prácu oveľa skôr než v iných členských štátoch, Francúzsko malo pocit, že v iných členských štátoch, predovšetkým v Nemecku, e, skutočnosť, že tam neexistuje podobné legislatívne ustanovenie, by znevýhodnilo francúzske podniky. Takže vidíme, že história nám môže niekedy ukázať veľmi zaujímavé veci a samozrejme v roku 1979 súdny dvor prijal rozhodnutie o článku 119 zmluvy v tom zmysle, že jeho cieľom nie je len ekonomický záujem, ale aj sociálny záujem. Takže z e, hospodárskeho začiatku sme potrebovali e, obdobie, ktoré uplynulo až do roku 1976, kým súd k hospodárským dôvodom pridal aj sociálny dôvod. A to prispelo k sociálnemu pokroku a k zlepšeniu životných a pracovných podmienok. Ešte aj dnes ekonomické a sociálne ciele rodovej rovnosti predstavujú dve strany rovnakej mince. Možno si spomínate na veľmi dôležité rozhodnutie súdneho dvora z mája 1971 ktoré predstavovalo skutočný začiatok toho, čo sme my robili v tom ďalšom desaťročí. Išlo o prvý rozsudok v rade prípadov, ktoré predložil Gabriel Lefranc proti zamestnávateľovi Sabene. Táto Gabriela bola letuškou a stiažovala sa na nerovnakú prácu, plácu za nerovnakú prácu. Vtedy sa e, prehodnocoval obsah e, Európskeho zákona o rodovej rovnosti a súd ustanovil, že zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu je priamo uplatniteľná a mohli a majú ju uplatňovať aj vnútroštátne súdy. A vieme, že čo sa dialo neskôr, v 70. rokoch bola prijatá legislatíva o rodovej rovnosti v zamestnaní, rovnaké odmeňovanie, rovnaký kariérny postup, vzdelávanie. Ďalším krokom bolo prijatie smernice o sociálnom zabezpečení, potom o samostatne zárobkovo činných osobách. Spomínate si na ustanovenia o materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke a tak ďalej. E, tým chcem len povedať, že toto nie je nič nové. My e, sme teraz svedkami kontinuity toho, čo pred nami urobili generácie mužov a žien v európskej politike čo urobili politici, ale aj sudcovia, pretože Európsky súdny dvor a stovky jeho rozhodnutí týkajúcich sa rovnosti e, založili judikatúru, ktorá je mimoriadne dôležitá. V súčasnosti pripravujeme ďalší krok v tejto dlhej tradícii. Ja teda navrhujem, aby bol predložený právny nástroj o rodovej rovnosti vo vedení podnikov. Tento by mal zaručiť, že zásada rovnakého zaobchádzania vedie aj k rodovej rovnosti v praxi a k rodovej rovnosti na všetkých úrovniach. Tento prístup je založený na myšlienke pozitívnych opatrení. Ako všetci viete, v národných parlamentoch e, tento princíp pozitívnych e, opatrení sa v členských štátoch uplatňuje a je aj súčasťou e, práva EÚ už niekoľko desaťročí. V súčasnosti je zakotvený v článku 157 zmluvy a, a čo je nové, v článku 23 Charty základných práv EÚ. Čiže máme teraz zmluvu, ktorú sme mali už predtým, máme Chartu základných práv, ktorá e, platí, e, pretože je súčasťou práva EÚ a čo je najdôležitejšie, máme judikatúru súdneho dvora, e, kde sa o pozitívnych opatreniach hovorí, že ich cieľom by malo byť zabezpečenie nápravy existujúcej situácie nerovnováhy medzi mužmi a ženami v konkrétnych sektoroch. A Rovnako ako ostatné legislatívne ustanovenia EÚ, tieto musia byť primerané a proporcionálne. A teraz sa dostávame k nástroju, ktorý by som chcela navrhnúť. Chceš? Ide o vyváženú reprezentáciu žien a mužov v tých najvyšších orgánoch. Pretože predovšetkým je to otázka rovnosti. Nie však výlučne, ako som už bola povedala, v otázkach ekonomických, ale teraz je to to isté aj pre oblasť práva. Ale vychádzajúc z tej ekonomickej otázky, nuž existujú veľmi dobré argumenty pre vyváženú e, reprezentáciu, zastúpenie e, v správnych radách a, v administratíve. Takže to bude mať vždy i mikro a makronomické dopady a to nám umožní rast a zamestnanosť v Európe. Takže len pozitívne reakcie. Takže o čo opieram vlastne tieto tvrdenia? Máme šťastie, že tu máme množstvo štúdií a máme i ďalšie, ktoré sa pripravujú. A nejde o štúdie, ktoré by robili mimovládne organizácie alebo univerzity, sú to e, firmy, e, firmy súkromné, Ernst Young a Deutsche Bank a tak ďalej. A všetky to spievajú k rovnakému záveru, že totiž existuje prepojenie medzi tým, že je, e, je viac žien na vyššom e, na vyšších e, poschodiach riadenia a to súvisí s lepším finančným výkonom. Takže ako náhle sú na rozhodujúcich úrovniach firiem, tie firmy majú ekonomické výsledky lepšie, v rozpore so spoločnosťami, ktoré na rozhodovacích úrovniach nemajú ženy. A práve z tohoto dôvodu, medzi iným, vypracovávame návrh, ktorý nebude e, e navrhnutý e, mnou ako komisárkou, ale bude to dohoda s komisárom, ktorý má vlastne ekonomické e, portfólio. e, medzi iným e, podpredseda REN pre ekonomické záležitosti, e, komisár Barnier pre vnútorný trh a e, pán komisár Andor, ktorý sa zaoberá zamestnanosťou. Čiže štyria muži a jedna žena. Rovnosť teda je výhodou ekonomickou. Poznáte teda čísla lepšie ako ja poznáte ich v svojich krajinách, pokiaľ ide o, o priemery na európskej úrovni. E, máme 86,5 mužov v riadiacich orgánoch, 13,5 ženy, 97,5 e, prezidentov, predsedov sú, sú muži, len to malinké percento zostáva ženám. A to sú európske priemery veľké rozdiely sú medzi jednotlivými členskými krajinami. Súčasne však, hoci aj nie sú v radiacich, riadiacich radách, máme tu stále, stále ešte e, e, vysoké percentá vo vzdelaní, v, tal- oblasti e, univerzitného vzdelania a talentov, disponibilita, ale to sa nepreloží do ekonomickej sféry. A z tohoto dôvodu nie sme v tejto práci osamoteli. Sú tu jednotliví, e, e, jednotlivé e, štúdie z veľkých škôl v Európe, ktoré sa spojili, aby sa pokusili zostaviť zoznam žien, veľmi kvalifikované, ktoré sú pripravené zaujať pozíciu v správnych radách, ktoré vynikajúco študovali a mohli byť v takom, takýchto radách. 8 tisíc e, žien na ich zoznamoch. Talentované ženy, veľmi kvalifikované ženy, ktoré existujú, sú tam, ale nemajú možnosť vrátiť sa do týchto, e, alebo vstúpiť do e, administratívnych rád. Jednoducho nevyužívame tieto, tieto talenty a tieto pozitívne výsledky týchto štúdií. Len integráciou viac žien do vyšších e, funkcií by sme dospeli k stavu, kedy by sa vytvorilo viac hospodár, e, kom, e, konkurencieschopnosti v Európskej únii. Treba zvýšiť zamestnanosť dospelých. To by bolo jedine možné, ak keď v tom to, v te, na tej úrovni budú aj ženy. A čím viac žien, ktoré zastávajú rozhodujúce pozície. Následne, ktoré následne pomáhajú i ďalším ženám, ktoré postupujú v, tém, v, tom, v, tom, v tej hierarchii. V marci 2011 som vyzvala podniky, aby podpísali dobrovoľnú chartu. Povedala som im, aby to sami tak urobili, zvýšte e, prezent, e, prítomnosť žien v správnych radách, predimena na 30 a 40 v roku 2020. A čo sa stalo? Od roku 2011 e, sa urobila analýza, myslím, že som ju prezentovala z 5. marca 2012. Ak táto angažovanosť ukazovala, ukázala sa určitá evolúcia. Dali sme e, podnikom možnosť sa organizovať. Takže máme tu určitú zmenu. Pretože v roku 2011 počet žien v predstavenstvách firiem sa zvýšil o 1,9 V minulom roku bola, bolo zvýšenie 0,5 Takže jediná tá skutočnosť, že sa o veci diskutovalo a povedalo sa, že nebudeme v, e, väčšine čakať kým sa veci pohnú. To samotné urach umožnilo rýchlejšiu evolúciu a ženy mohli tým pádom postupovať rýchlejšie. Videli sme teda, že táto zmena, to zvýšenie z 0,5 na 1,9, že táto zmena eh, nepripadalo teda pripadalo na členské krajiny, ktoré mali e, v svojich krajinách kvóty. 11 štátov, ktoré majú kvóty, plus Norsko. Mali rôzne právne riešenia, napríklad povinné kvóty e, pre podniky e, v predstavenstvách e, e, spoločnosti. Množstvo takých spoločností v Belgicku, v Taliansku, E, dostali takéto povinné kvóty. Následko, okamžitý následok tohto zákonu bolo z, obrovské zvýšenie počtu žien v predstavenstvách. Pokiaľ ide e, o ostatné, nič sa nestalo. Vo väčšine e, členských krajín, kde sa nič neudialo, stagnovala účasť žien v správnych radách a v predstavenstvách, alebo sa dokonca e, znížila. Takže 10 ročia e, asi potrvá, kým bude tu rovnováha a preto treba e, vydávať legislatívu. Takisto je potrebné mať stav, ktorý by nám umožnil rovnosť práv a ekonomických prí, e, príležitostí v prospech žien na, e, v hospodárskom kontexte. Kým redigujeme tento návrh, ešte kým ho pripravujeme, zaoberáme sa e, jedný, základnými právnymi princípmi Európy. Jedným z nich je proporcionalita a subsidiarita a viem, že je to veľmi blízko vašich úvah na, a, a z pozície národných parlamentov. To všetko sa zvážilo. Uvediem vám 6 príkladov, ako postupujeme. Návrh sa týka i len e, e, účasti žien, ktoré, alebo pomeru žien, ktoré nie sú v vyšších manažmentoch v predstavenstvách. Nechceme zasahovať do rozhodovaní manažmentov, e, riadenia, pretože to by bolo v prospore s európskym právom. Po druhé, právny nástroj by nemal pokrývať nič iné, len podniky kotované na burze s výnimkou e, malých a stretných podnikov, hoci tie sú kotované na burze, budú mať možnosť derogácie. Tretia vec. Kvalifikácia by mala byť kritériom rozhodujúcim v prípade e, výberu členov e, riadiacich e, predstavenstiev. Takže nie preto, že by boli ženy ženami, to je dôležité. Nie je potrebné, aby sme sa orientovali v tom smere, teda tou cestou e, dať do, ženy do kľúčových pozícií, pretože sú ženami. Ide jednoducho o to, aby našli si kľúčovú pozíciu, prvoradú funkciu preto, lebo sú, kval, sú dobré, zaslúžia si ju e, za svoj talent a za svoje zručnosti. Takže ak podnik napríklad zo strany e, zamestnávateľa nena, e, disponibilného kandidáta, od tej chvíli bude tu možnosť zapojiť fl- e, doložku o flexibilite. Piatý element potom Kaž, všetká legislatíva spojená s kvótami by mala byť dočasná. Je tu určite e, doložka, pretože našim, e, našim cieľom nie je, aby kvóty boli s cieľom samým o sebe. Je to len e, bo, e, skrývanie toho sk- skleného e, stropu. A pokiaľ ide o sankcie, a to je môj šiestý bod, členské krajiny by si samé mali možnosť vybrať formou legislatívneho mechanizmu taký typ použitých e, nástrojov, ktorý sa nebude prispôsobovať legislatíve. E, myslím si, že Vy, ktorí ste vo svojich výboroch, parlamentných výboroch, myslím si, že by ste vy mali vedieť o týchto elementoch, pretože v danom okamžiku budú cieľom rozpráv v rámci výborov pre právne záležitosti alebo vo výboroch pre e, európske záležitosti. Ide o zvanektu subsidiarity, takže táto tento návrh sa spája s, s pojmom subsidiarity. Vy ste e, znal, znalcami tejto legislatívy. E, subsidiarita znamená, že problém e, musí vždy byť posudzovaný čo e, najnižšou politickou inštanciou, pokiaľ ide o najnižšou teda e, úrovňou, ktorá je, má príjmať rozhodnutia. Transponuje sa to potom na úrovni európskej, keď e, nemožno použiť e, e niž, nižšie inštancie otázka zodpovednosti, riadenia podnikov, to všetko tiež sem patrí. Takže takisto to znamená, že to, čo existuje teraz na národných úrovni, bude možné, ale tu sa dá ísť na národnej úrovni i za hranicu toho, čo navrhuje, čo sa navrhuje v, e, v európskom legislatívnom rámci. A z pohľadu perspektívy vnútorného trhu toto vytvára pravidlá hry, e, aj hry pre všetky podniky kotované na burze, pretože ide často o podniky, ktoré majú cezhraničné aktivity. Návrh e, ešte stále je e, predmetom diskusie na pôde Európskej komisie. To ešte nebolo publikované. Tie elementy, ktoré som pomenovala, pravdepodobne budú v tom návrhu, ale uvidíme, či, e, kedy sa to bude zverejňovať. Budem s vami naďalej diskutovať a veľmi dobre viem, že sa môžem určite spolahnúť na Európsky parlament, a som presvedčená, že parlamenty národné eh, eh, sa postarajú o to, eh, že tieto návrhy dopadnú na plodnú pôdu pre našu a že všetko bude pracovať v prospech našej spoločnosti a našeho hospodárstva. Dobre, ďakujem pekne pekne, pani komisárka. Vy ste veľmi jasne objasnili historické pozadie tejto tematiky a je dôležitý, je dôležité, aby sme to pochopili. Ukázali ste, že sa skutočne angažujete. Je jasné, že toto je téma, ktorá vás zaujíma. Osobne chápem, že čoskoro musíte odísť. A preto sa budeme snažiť zrealizovať diskusiu. Ako prvý pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vašu iniciatívu. Viete, že v parlamente sa vždy môžete oprieť o svojich spojencov. A my sa budeme snažiť držať to, tak ako ste o tom hovorili. No a otázka, čo sa týka rovnosti príležitosti alebo tej parity, o ktorej hovoríme, a je tu ďalšia debata a to je odstránenie platových rozdielov. Nehovorili ste o tom, že na tom pracujete, ale je to pre nás veľmi dôležité. V parlamente sme prijali uznesenie pred pár mesiacmi, ktoré sa týkalo prepracovania znenia smernice. No a v tomto zmysle nás trochu znepokojuje skutočnosť, že na komisii Vidíme, že to bude zohľadňovať uh, tieto veci v takom časovom horizonte, ako parlament požaduje. Mohli by ste nám prosím k tomuto niečo povedať? Ďakujem. Uh, we take one more. Ďakujem pekne ešte. Jeden rečník. Čiže slovo dostal, teraz dostal eh, poslanec Európskeho parlamentu. A teraz dostane slovo zástupca Národného parlamentu pani Lauriš z Nemecka. Ďakujem pekne. Ja som veľmi nadšená z toho, že sme si vás mohli vypočuť, pretože takto sme vás počuli rozprávať aj v Nemeckom spolkovom sneme v Nemecku. No a hovoríte o nevyhnutnosti politiky zrovnoprávnenia. No a ja budem takto takto sprostredkujem vaše slova, avšak nezakrývam, že diskusia v Nemecku je kontroverzná. No a preto si myslím, že potrebujeme jasné signály z Bruselu a z celej mm, všetkých európskych štruktúr. Myslím, že situácia v EÚ bude závisiť od toho, ako bude vyzerať politika zrovnoprávnenia. No a preto myslím, že to je centrálna otázka, budeme sa jej venovať. A ja som presvedčená o tom, že dosiahneme rozhodnú politiku zrovnoprávnenia a nerovnosti príležitosti. Budeme o nej diskutovať v parlamentoch a že tento cieľ budeme ďalej sledovať. Čiže v podstate len toľko. Pán predseda, dovolte mi prosím reagovať. A najskôr by som chcela reagovať na vašu otázku, pani Lauriš. Isté, ja viem, že toto je veľmi kontroverzná otázka. A to je tiež otázka politického líderstva. Ak politici budú robiť len to, aby sme robili len to, čo nie je kontroverzné, tak eh, by sme nič nespravili. Treba robiť to, čo je nevyhnutné. My sme, my sme sa touto témou, touto témou sa zaoberáme už veľmi dlho a vieme, že bohužiaľ zdá sa, že to nepôjde bez legislatívnych eh, opatrení. Takže preto hovorím, že toto nevnímam ako cieľ. Ja to vidím ako nástroj na prelomenie tej neviditeľnej hranice. A keď dosiahneme tento cieľ, tak automaticky stanovíme dátum, keď automaticky bude eliminovaná táto neviditeľná hranica. Dúfam, že to bude veľmi silný dopad mať a veľmi rýchlo, pretože ženský talent je veľmi dôležitý a veľmi rýchlo začne fungovať. A tým sa dostávam k otázke platových rozdielov. No, čo sa týka platových rozdielov, a tak máme smernicu. Smernica je z roku 2006. No a ja v tomto momente analizujem, ako tento moment bol implementovaný v rôznych členských štátoch. Ja predložím správu veľmi skoro v roku 2013 a to bude na základe tejto správy, keď uvidíme veľmi jasne a konkrétne, kde je pokrok a kde sú medzery a potom budeme môcť sa zamýšľať tá korekciu tejto smernice, pracovanie novej smernice alebo a to isté nie je dosť. Pokračujeme našich aktivitách, o platových rozdieloch v spoločnostiach, príprava nástrojov pre spoločnosti, školenia v tých, e, v tých e, firmách, e, pre ktorých sa zaujímajú o toto. Viete, že komisia tiež spustila Európsky deň rovnakej, rovnakej odmien dnes je to 5. marca, tento rok je to 5. marca. No a prečo 5. marca? Pretože do 5. marca musia ženy pracovať v podstate bez nároku na mzdu kvôli platovým rozdielom a v podstate plácu poberajú až od 5. marca. Je skutočne zaražajúce, keď si uvedomíme, ako dlho musí žena pracovať predtým, než dosiahne túto úroveň. Takže je to 62 dní raz ročne. Tiež organizujeme ehm, Business Forum, aby sme si dokázali vymeniť informácie a vedomosti s tými zamestnancami, ktorí pracujú v tejto oblasti. Informačné materiály sú dostupné, takže my na tom neustále pracujeme, avšak analýza toho, čo sa už udialo, tú analýzu bude mať parlament na stole koncom tohto roku. Alebo ešte tento rok. Pani Mary, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Redingová, za vaše slova. Ďakujem za to, že vy tak trváte na svojich slovách. Vidíme na... Vidíme, že ste trafili citlivé miesto aj napriek tomu, že váš návrh patrí dozorným radám. No a dôležité je teraz zdôrazniť, že váš návrh bol veľmi dobre pripravený na čo sa zabúda v rámci diskusí. Tvoríme sa ako keby to bol nejaký spontánny nápad a nepremyslený. Vy ste priamo hovorili s podnikmi, uskutočnili ste verejné konzultácie, boli ste na mnohých podujatiach v Európe. No a ja som za to, aby podniky začali same riešiť svoje problémy, Avšak nie, tak my ako politici budeme musieť vystúpať aktívne. Tak ako ste povedali, reakcie na vaše výzvy sú jednoducho príliš, aké na pani Lauriš, ktorá hovorila aj z Nemeckého spolkového snemu, a tak poukázala na to, aké je to v Nemecku kontroverzné, no ale ja myslím, že to ukazuje, aké dôležité je konzekventne postupovať. A ako Európsky parlament sme komisiu viackrát až e, sme ju vyzvali, aby predložila príslušnú legislatívu. Čiže 80% poslancov povedalo, komisia očakávame, že predložíte príslušnú legislatívnu iniciatívu a dúfam, že čoskoro sa tým budeme zaoberať a naša politická skupina vás podporila a bude vás v tomto ohľade ďalej podporovať. No a čo je zaujímavé, že aj spolkový snem, minimálne právna služba, má názor, že tento návrh súhlasí, súhlasí s nemeckou ústavou, takže preto by ma zaujímalo, ako to bude prebiehať ďalej z časového hľadiska Európsky parlament, my samozrejme sa zamýšľame nad tým, trochu nás nervozňuje, ako reaguje rada, že skupina členských štátov zabúda na to, aké možnosti máme, ale napíšu len rozčúlený list o tom, že ešte predtým, než sú oficiálne návrhy, tak odmietajú takéto, takéto návrhy. Takže ako to vidíte vy z časového hľadiska, ďakujem. Ďakujem pekne za vaše slova, ďakujem čo ste, za to, čo ste pripomenuli. Je to veľmi zaujímavé. To je, tento zákon bol veľmi dlho pripravovaný, pretože vy nezasahujete na trh s ľahkým srdcom. Ak zasiahnute do podnikateľského sveta, tak musí to mať konkrétne dôvody a musí to byť dobré pre spoločnosť a hospodárstvo a preto sa nedá niečo takéto urobiť len tak. Ale všetky dôkazy boli predložené. Okrem toho, Európsky parlament už trikrát v uznesení žiadal komisiu o to, aby konala a komisia teraz sa začína pracovať. Ja si myslím, že text bude čoskoro predložený. A potom, tak ako to je v našich inštitúciách bežné, dostane ho Európsky parlament, ktorý je zákonodarný orgán, dostane to Rada ministrov a spolu s ministrami budeme musieť sa dohodnúť na záverečnom texte ktorý sa stane zákonom. Vy ste pripomenuli veľmi zvláštny list niektorých ambasádorov, ktorí chceli zastaviť Európsku komisiu, aby prestala využívať svoje právo iniciatívy, pričom v súčasnosti bolo predložených oveľa viac listov, listov a iných členských štátov, ktoré tvrdia, že je to dobrá politika, takto pokračovať. No a dovolte mi citovať jeden list, je to zaujímavé, je to list francúzskej vlády. Obsah je pozitívny pre iniciatívu, ale ešte zaujímavejší je podpis, pretože tento list má dva podpisy. Podpis ministra pre rovnosť príležitosti, ministerky pre rovnosť príležitosti a tiež podpis ministra hospodárstva, ktorý je mužom. A z politického hľadiska je to veľmi zaujímavé, e, pretože toto ekvilibrium medzi e, rovnakými príležitostiami na jednej strane a hospodárskym dopadom na druhej strane, čo potrebujeme spojiť a rovnako to potrebujeme spraviť spôsobom, ako sa robí európska politika, totiž všetci, ktorí za to zodpovedajú spolu, niekedy to je žena, niekedy to je muž a spoločne dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád a spolu s pani Ange Angelili, že ste asi našli čas vo vašom programe, aby ste sa zúčastnili tejto konferencie. Viem, že teraz musíte ísť na iné stretnutia ale sme veľmi vďační, že ste prišli. Ešte raz ďakujem pekne. No a ja môžem vám zaručiť, že Európsky parlament je na vašej strane. Då går vi vidare i talarlistan och eh,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 Berkomes från eh, Holland. Så eh, ursäkta mig. Pani Berkmos Najdan z Holandska, nech sa páči. Well, I, I also... Ďakujem pekne. Ja si tiež myslím, že je škoda, že pani Redingová už odišla, pretože ja som si myslel, že, myslela, že táto téma bola pre ňu veľmi dôležitá a je to je dôležité o týchto otázkach diskutovať. ja vám môžem povedať okrem tých otázok, ktoré som chcela položiť, je, že Holandsko podporuje lepšiu rovnováhu pre ženy na tých vrcholných eh, rozhodujúcich postaveniach a my prijali legislatívu v roku 2009, kde sa snažíme kvóta, aby 30 žien bolo v správnych radách, a dozorných radách, no a národná legislatíva, ktorá sa zakladá na istých princípoch i platí od 1. januára tohto roku a bude platiť do 1. januára 2016, čiže je to dočasné, dočasné opatrenie. Avšak eh, veľká väčšina poslaneckej snemovne tiež sa domnieva, že diverzita v podnikových radách eh, je v kompetencii národných spoločností, národných parlamentov, národnej politiky. No a preto nie sme za záväzné kvóty na európskej úrovni. Znie to ako keby trochu systém, ako veta, že systém nefunguje, treba ho zmeniť. Avšak to nie je správny spôsob. Ja som eh, tiež eh, patrím do rodiny liberálov a história nás naučila, že zmena kultúry sa neuskutočňuje zmenou systému, ale uskutočňujú ľudia. A ak je tu veľký tlak z hora na, z dola nahor a, a namiesto toho ako opačne, tak je, sú šance na víťazstvo lepšie. A to som chcela povedať mene holandského parlamentu a dúfam, že pani Redingová bude tohto účastná. Ďakujem veľmi pekne. Znova musím vysloviť e, polutovanie nad tým, že musela odísť pani komisárka, komisárka Redingová odišla ešte skôr, e, než bolo 4.30 a naozaj to sme neočakávali, veľmi ľutujem. A teraz na zozname rečníkov už nemáme ďalších záujemcov a vzhľadom na to, sme sa v podstate dostali k záveru rokovania o tomto bode o dve minúty skôr, než sme plánovali. A preto si myslím, že môžeme pristúpiť k zhrnutiu nášho zasadnutia a k formulácii záverov. Najprv poprosím pani Angelili, aby e, uzavrela túto konferenciu a ja by som chcel vyjadriť ocenenie zaujímavým príspevkom, ktoré tu dnes odzneli. Chcel by som zdôrazniť napríklad e, to, že sme diskutovali o potrebe nájsť rovnováhu medzi pracovným životom a rodinným životom. To je samozrejme pravda, ale v inštitúciách EÚ musíme aj skutočne realizovať to, čo hlásame. Čiže my hovoríme, že chceme rodovú rovnosť, e, rodový mainstreaming, ale to znamená, že samotné inštitúcie musí musia dbať o to, aby napríklad e, personál Európskeho parlamentu mal vytvorené podmienky na dosiahnutie tej správnej rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. V opačnom prípade nebudeme dôveryhodní. A e, hovorili sme o tom, aké dôležité je zlepšiť e, predskúšanie školskú starostlivosť a starostlivosť o deti všeobecne. Je to dôležité pre ženy, s tým súhlasím, ale myslím si, že takto o tom nemôžeme uvažovať, pretože tak muži ako aj ženy by mali oceniť kvalitnú um, starostlivosť, kvalitné zariadenia uh, starostlivosti pre deti, o deti. Ja už predtým som hovoril, a dokonca ešte pred e, obedňajšou prestávkou, že pokiaľ musí jeden z členov rodiny pracovať, veľmi často je to otec. A pokiaľ nie sú k dispozícii predškolské zariadenia a žena musí ostať doma, tak je veľmi dôležité, aby sa pre ňu vytvorili priaznivejšie podmienky, aby mala k dispozícii zariadenia starostlivosti o deti. Žiaľ, toto nie vždy je k dispozícii v našich spoločnostiach a preto jednou z najdôležitejších reporiem, ktoré sme v súvislosti s rodovou rovnosťou vo Švedsku realizovali, bolo zvýšenie dostupnosti predškolských zariadení, čo ženám umožnilo stať sa ekonomicky nezávislými a vstúpiť na trh práce úplne iným spôsobom, než tomu bolo dovtedy. Samozrejme platí to aj pre mužov, ale to najväčšie, ten najväčší podiel starostlivosti o deti pripadá na ženy. Zdieľané, e, zdieľaná rodičovská dovolenka, toto je takisto veľmi dôležitá vec. Pokiaľ ste vy sami neboli na rodičovskej dovolenke, veľmi ťažko pochopíte, o čo tu vlastne ide. Pomáha to obidvom rodičom, aby pochopili svoje vzájomné úlohy, povinnosti a dokonca aj keď jeden z rodičov, dajme tomu, vykonáva neplatenú prácu, zatiaľ čo druhý pracuje, e, v, je odmeňovaný za svoju prácu. Žena pracuje v domácnosti, aj keď nie je za to platená a takisto treba to vnímať ako prácu. A preto, keď muž zostane doma, lepšie pochopí, čo to znamená chodiť do práce alebo zostať doma. A to pomáha podporovať e, spoločnosť e, rodovej rovnosti. A ďalšia vec, e, niekto sa pýtal, že prečo tak málo žien pôsobí v politickom živote. Myslím si, že aj toto súvisí s rodovými úlohami, ktoré tu ehm, prevládajú a to, že muži majú tendenciu vyberať si ďalších mužov. E, pani Petkainen hovorila o kampanii 50-50 a veľa poslancov tohto parlamentu hovorilo o tejto kampani. Je potrebné, aby sa do toho zapojili aj národné parlamenty, aby sa dosiahol tento cieľ 50 zastúpenia mužov a žien. Uh, E, takže táto konferencia bola veľmi dobrá, odznelo tu veľa konštruktívnych názorov, návrhov. Chcel by som sa znova poďakovať pani Angelili za iniciatívu organizácie tohto podujatia a chcel by som sa poďakovať aj pracovníkom, e, ktorí umožnili konanie tejto konferencie. A ako viete, nie sú to práve poslanci, ktorí vykonávajú tú praktickú činnosť, ale sú to tí ľudia za scénu, členov, bez e, ktorých by to nebolo možné. Chcem sa poďakovať všetkým členom parlamentu, ktorí tu dnes boli. Ďakujem aj členom národných parlamentov za to, že sem prišli. A napokon chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým tlmočníkom v kabinách, lebo bez vás by sme neboli schopní spolu komunikovať. Takže ešte raz vám pekne ďakujem. Grazie Presidente, io sono già intervenuto. Ďakujem, pán Gustafsson. Ja som už hovorila niekoľkokrát, ale chcela by som len vyjadriť vďaku vám. Chcela by som sa poďakovať všetkým účastníkom a zdôrazniť, že naozaj toto musí byť len prvé z dlhého radu nielen stretnutí, ale aj výmeny názorov, kontaktov, pretože toto je konštruktívny a užitočný spôsob, ako si vymieňať informácie, osvedčené postupy, ako navzájom spolupracovať. Takže ešte raz vám ďakujem a obávam sa, že aj ja sa budem musieť e, rýchlo pobrať, e, pretože ja ešte stále sa borím so zosúľaďovaním môjho pracovného a rodinného života, takže e, musím skončiť.